Allow me to start the, part of... Ak dovolíte, začneme s druhou časťou dnešného e, zasadnutia. Je to teda riadna schvodza výboru SEDE. A e, ak dovolíte, prvým bodom je schválenie programu dnešného zasadnutia. Ak teda nie sú námietky, výhrady, tak e, možno konštatovať, že je program schválený. Čo sa týka tlmočenia, je zabezpečené v jazykoch riadných členov SEDE a dnešné zasadnutie je k dispozícii e, v režime web streamingu. Prvým bodom e, zasadnutia je správa pána Pašku a ide o strategické, strate, strategickú vojenskú situáciu v Čiernomorskej panve po nezákonnej anexii Krymu Ruskom. Toto je e, prvá výmena názorov. E, ten dokument bol na požiadania pána Pašku členom výboru. A týmto dávam slovo pánovi Jonovi Mirseu Pašku. Ďakujem. Nezákonná anexia Krymu Ruskom úplne mení e, e, e, strategickú a vojenskú situáciu v Čiernomorskej oblasti. a to e, má ďaleko siahle dôsledky. Poprvé, ak Ruska, Rusko obvinuje NATO z toho, že sa približuje k Rusku, tak teraz je to v opačnom pare a e, rýchlým krokom stovky kilometrov. Čo sa týka e, Ehm, zariadení e, veľkého doletu, e, to znamená výbave, ktoré sú okolo Sebastopolu, e, tak v podstate zasa zásahová vzdialenosť je stredná Európa a to zásadným spôsobom zasahuje do priestoru NATO a strednej Európy a predstavuje potenciálnu hrozbu Krym je e, e, vlastne takým, takou odstrelovacou základňou strategicky pre e, východné Stredomorie a Blízky východ a prakticky pre oblasť, oblasť ohraničenú Karpatmi. No a samozrejme je tam veľk- a po vojenskej stránke je to hroz, hroz, po vojenskej námornej stránke je to Rumunsko. Takéto niečo zažívame poprvýkrát. E, máme e, vlastne túto hrozbu na spoločných e, hraniciach, tak povediac. Zadnestersko, Mariupol, to, čo je Mariupol pre Azovské more a pre Rusko, to je Odesa e, pre e, tých na druhej strane. A myslíme si, že e, Krym anexia Krymu znamená to, že Azovské more sa stáva ruským morom a, a tým mení úplne obranú situáciu v južnej časti Ruska zo strany Čierneho mora. Tá anexia Krymu Ruskom má viacero hospodárskych dôsledkov. Napríklad eh, existo, existoval eh, vlastne eh, prieskum a ťažba Ukrajiny v oblasti Čierneho mora a boli tam aj prieskumné vrty aj iných krajín, napríklad Rumunska. A to bolo v tej časti Ukrajiny, ktorá sa dnes stala súčasťou Ruska a Rusko prostredníctvom Krymu e, mať pod kontrolou všetky e, trajektórie prepravy e, plynu a ropy. No a krehká krehká rovnováha vo Čiernomorskej oblasti je narušená. Sú tam dve veľmoci, Rusko a Turecko. Rusko sa pustilo do agresívneho procesu modernizácie a Turecko rozbehlo takýto program v minulosti, teraz je pozastavený a niektorí analytici tvrdia, že Rusko z hľadiska vybavenosti námorného voje, námorné, námorných vojsk e, je techno, teda Turecko je technologicky pozadu. Sú dve iniciatívy v Čiernomorskej oblasti. Je to Čierne more 4 to je taká minimalistická spolupráca medzi námornými silami v Čiernomorskej oblasti. A potom je tu ďalšia iniciatíva turackého pôvodu, datuje eh, v roku 2004 a je to zastrešené na to a majú názov Modrá harmónia. Obie majú minimálny dopad, ak vôbec nejaký dopad na budúci vývoj e, námornej vojenskej sily v tejto oblasti. Z dlhodobého hľadiska spolupráca e, s Ruskom je by malo byť uprecesnené pred konfrontáciou s Ruskom. Štáty v dotknutej oblasti potrebujú určité strategické uistenie, určité strategické záruky No a e, musíme si uvedomiť, že článok 5 e, sa netýka žiadnej e, subverznej činnosti, čiže nezabezpečuje ochranu členských štátov EÚ. Voči subverzii je to len záruka obranná v prípade jednoznačnej agresie. Aby som to uzavrel, Krym. na Kríme sa nedržiavajú e, e, pravidla e, civilizovaných štátov, porušujú sa tým helsinské pravidlá a budapeštianský protokol hovorí o suverenite a nezávislosti Ukrajiny. Ten tiež je samozrejme E, zrazený na kolena. E, Rusko síce stavia na argumente, že Krym raz bol, voľa kedy bol súčasťou Ruska, ale to neplatí. E, veď sú mnohé štáty dnes, ktoré vlastnili územia, ktoré dnes už nespadajú do ich do ich hraníc. E, to je mm, jednoducho argument, ktorý neobstojí a e, je, neakceptovateľný tento stav. E, máme dva aspekty, ktoré opisujú postoj Západu. Poprvé neuznávanie a anexie to samozrejme je trvalý aspekt. Po druhé sú to sankcie a tieto sankcie adresujú všetko, čo e, nejako súvisí s Krymom. E, e, chcel by som poukázať na dva aspekty, ktoré sa týkajú Čiernomorskej oblasti. Poprvé bude sa naďalej pokračovať v prieskume ťažbe, tanzite plynu a ropy to je e, viac menej pozitívna správa, ale potom po druhé je to negatívna správa. Je to e, vlastne e, eskalácia ozbrojeného konfliktu. Čiže treba sa zamyslieť nad rovnováhou v tej e, e, z hľadiska toho ozbrojeného e, možného konfliktu. EÚ hovorí o synergickom efekte. jednoducho je to podceňované. Čiernomorská otázka je podceňovaná. Takýto postoj doposiaľ zastával EÚ ja e, e, e, očakávam, že tá synergia bude pretavená do stratégie. O tom sa hovorilo z roku 2011 v tomto parlamente. Čiže som veľmi pochybovačný, či Európa sa niekedy posunie do stratégie. Jednoducho NATO a EÚ musí spolupracovať v tejto otázke E, pretože e, situácia, aká je tam dnes, ako sa prípadne zmení, má dopad na EÚ a NATO. Ďakujem. Ďakujem, pán Pašku, za e, vaše zaujímavé vystúpenie. Prvé výmena názorov týkajúce sa správy. To bolo taká modelová to je taký teda modelová štruktúra. Máme už definovaný súbor tieňových spravodajcov. Pán Landsbergis je tieňovým spravodajcom za EPP a teraz hovorí pán Landsbergis. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za úvod do problematiky a za charakterizovanie tohto dokumentu. Ak dovolíte, ja by som strukturoval svoje vystúpenie do e, troch bodov. Poprvé, dnešná situácia na Kryme je akýmsi začiatkom ďalšieho navyšovania vojenskej prítomnosti. Každým týždňom pribúda, pribúdajú nové lode, nové e, e, e, e letecké kapacity. A to by samozrejme e, mohlo zásadne zmeniť strategickú situáciu v tomto regióne. Či táto zvýšená militarizácia eh, je v poriadku a čo môže priniesť do budúcnosti. Vo vašom dokumente sa zmienujete o určitej hybridnej vojne, o eh, hybridnej, hybridnom charaktere hrozieb v energetike a eh, v kybersvete. svete E, takže ide o to, ako toto ohrozuje bezpečnostnú situáciu EÚ a mám tým na mysli nie len e, tie členské štáty EÚ, ktoré sú e, v povodí, tak povediac, Čierneho mora. A po tretie, a to je otázka, ktorá sa natiská aj Mm, na iných fórach, ak hovoríme o Čiernomorskom regióne. Je to otázka, ako, eh, ako si predstavujeme eh, eh, našu budúcnosť v tejto oblasti. Doposiaľ sa to zväčša e, formulová na základe jednotlivých dotknutých štátov, ktoré sú e, v Čiernomorskom regióne. Mohli by sme k tomu pristúpiť prostredníctvom asociačnej dohody. Tri už sú podpísané, obsahujú aj paragraf o zvýšenej spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany a zrejme toto je oblasť, na ktorej by sme mohli stavať a rozvíjať ju. Toto by e, mohol byť e, e, ten pilier, ktorý rozvíjame v tomto regióne. A, a viaceré z dotknutých e, krajín prejavilo voči EÚ záujem o prehobenie spolupráce. Ešte raz ďakujeme pán Pašku za dokument a teším sa na dobrú spoluprácu v budúcnosti. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Marakirak, e, teňový spravodajca za EKR. Nech sa páči. Mluvca mu chcem... Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Áno, niekto musí začať rozpravu. Ja by som sa najprv chcel poďakovať nášmu spravodajcovi. Myslím si, že veľmi jasným spôsobom popísal túto problematiku, ktorou sa musíme zapodievať, pokiaľ je teda o tieto technické aspekty. Myslím si, že celkovo to veľmi jasne vyjadril. Pokiaľ ide o situáciu na Kryme, je to veľmi dôležité, predovšetkým pokiaľ ide o snahu Ruska a všetky tie veci, ktoré s tým súvisia. Máme tu oficiálnu politiku na úrovni EÚ, ale jednoducho myslím si, že tá nezodpovedá tým výzvam, s ktorými sme konfrontovaní. Pán Pašku to pekne vyjadril, aj pani Mogherini o tom už viacejkrát hovorila. Ide tu o to, že máme tu hospodárske sankcie rozličného typu a rozsahu, ktoré sa uplatňujú, ktoré používame ako boj proti tejto hrozbe. No a tu ide o veci, ktoré sa týkajú predovšetkým deeskalácie a povedal by som to takto, že to ani tak priamo nesúvisí s situáciou na Kryme. Jednoducho tá anexia Krymu úplne zmenila situáciu, a myslím si, že je tu veľa retoriky, to nestačí, je dôležité hľadať skutočnú politickú odpoveď a vyžaduje si tu určitú kreativitu a ide o to, ako zvoliť správny prístup vo vzťahu k Rusku a nesmieme sa od reality vzdialovať. Vystáva tu otázka, akým spôsobom by sme mali postupovať. Máme tu budapeštianské memorandum, ale to v zásade už neplatí. No a sú tu isté očakávania zo strany Ruska, pokiaľ ide o budapeštianské memorandum, ale musíme si uvedomiť, že vtedy išlo o niečo, išlo, niečo iné, išlo o celkovú územnú celistvosť Ukrajiny. Takže myslím si, že musíme sa tým zapodievať a pokiaľ ide o budapeštianské memorandum, malo byť nahradené novým tak povedať, porozumením medzi Ruskom a jeho susedmi. Tu ide teda štáty na východe Európy. No a ide o to, že nesmieme sa vyhýbať našim povinnostiam, tu ktorými sa zaviazali v rámci Budapešťanského memorandu. Toto totiž ďalej platí. To znamená, že pokiaľ ide o našu skutočnú reakciu, malo by to byť tak, že by sme mali postupovať symetricky Rusko zmenilo situáciu, ktorá sa týka oblasti Čierneho mora a myslím si, že aj Západ by mal zmeniť situáciu vo vzťahu k štátom Pobaltia. Lebo sú tu štáty, ktoré sa cítia byť ohrozované, ako napríklad Estonsko a Lotyšsko. Takže je dôležité, aby sa k tomu vyjadrilo aj NATO, boli určité kroky na samite na to. Podľa mňa to ide správnym smerom, ale nemôžeme to považovať za dostačujúce, pre všetkým pokiaľ ide o rozsah, ako aj ten čas samotnej reakcie. No a teraz by som spomenul ďalší príklad symetrického postupu. Tu ide o prehlbenú spoluprácu s Gruzínskom. Totiž je nám známe, že Rusko po anexii Krymu pripravovalo a zrealizovalo ďalšie kroky. Tu išlo napríklad o vzťah Abcházku, niektorým ďalším regiónom. A samozrejme je dôležité sa zapodievať aj týmito témami, týmito otázkami. Ide o to, ako na túto situáciu reagovať a naša reakcia musí dokázať, že nám nejde len o retoriku, ale že chceme skutočne reagovať. Samozrejme musíme zabezpečiť rovnováhu. No a dostávam sa k poslednému komentáru. Myslím si, že to, o čom hovoril pán Pašku, bolo veľmi nápomocné a jeho prístup je dôležitý, tým tá otvorenosť, ktorou pristupuje k jednotlivým témam a otázkam. A síce ide tu o námorné hranice s Ruskom. Samozrejme, toto všetko má priamy vplyv na bezpečnosť. A ja by som chcel povedať, že tieto problémy, o ktorých sa neustále hovorí na pléne, ale napríklad aj na výbore, to nie sú problémy, ktoré by vyplývali z nejakých historických konfliktov. Tu myslím konkrétne štáty po Balte ich vzťah k Rusku. Nie, o to nejde. Tu ide o dôveryhodný postup, aby sme mohli zabezpečiť to, že je garantovaná bezpečnosť našich štátov a že vieme primeraným spôsobom reagovať a že sa neomedzujeme iba na diplomatické protesty, takže toto je veľmi dôležitá otázka, ktorú sa musíme zapodívať. Za, za, za ten vklad. Ďakujem pekne za tieto informácie pokiaľ ide o skupinu EKR, ja sa v zásade môžem plne pripojiť k tomuto stanovisku a teraz dostane slovo ALDE. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som povedal, že z môjho hľadiska je to veľmi jednoznačné. Krím je súčasťou Ukrajiny, to je známe, to bolo aj akceptované a pokiaľ ide o situáciu, keď sa osamostatnila Ukrajina, Rusko v tejto súvislosti s Ukrajinou uzavrel dohody, ktoré sa týkajú záruk územnej celistvosti. Takže to je k téme anexie Krymu. Samozrejme, musíme si byť vedomí dopadov našich výpovedí v tejto súvislosti, pokiaľ ide o inváziu a anexiu Krymu. Je to jednoznačné porušenie medzinárodného práva, ale Ide tu aj o ďalšiu tému, ako napríklad nezávislosť Kosova, čo bolo v protiklade s Helsinským aktom a jednoducho nemôžeme pristupovať rozličným spôsobom niektorým e, témam. Týka sa to niektorých ďalších štátov. Sú tu štáty ako Španielsko, Slovinsko, Slovensko a niektoré ďalšie, ktoré neuznali Kosovo. No a potom ide o to, že pokiaľ ide o anexiu Krymu. E, vzniká to riziko, že by sa mohli otvoriť ďalšie územné nároky. Flámsko a Brabánsko historicky patria k Španielsku, ale to teraz neznamená, že, že Španielsko by chcelo anektovať Belgicko. No a v dobe, keď Sovietský zväz bol v zložitej situácii, tak e, jednoducho nastala situácia, že Chruščov daroval Ukrajine Krym. Jednoducho tak to bolo, ale nemôžeme to vôbec porovnávať s Hitlerovým plánom, keď chcel získať Polsko. Takže jednoducho myslím si, že sú tu určité hranice, ktoré možno nezodpovedajú demografickým danostiam, ale sú tu určité zvyklosti a prístupy. Jednoducho nesmieme otvárať pandorínu skrinku, aby nenastali podobné prípady. Konec koncov je tu 5 členských štátov, ktoré sa vyslovili voči nezávislosti Kosova. No a tu sú veci, ktorými sa musíme zapodievať. Sú tu jasné dopady aj na tento prípad. No a pokiaľ ide o región Čierneho mora, výrazne sa tam zmenila situácia, zároveň naša reakcia musí byť primeraná, pokiaľ ide o ruskú základňu. V Sevastopole, áno, to bola základňa na samostatnom území Ukrajiny, ale mali to takto dohodnuté. Takže celkovo ide o to, že je dôležité prepracovať stratégiu, myslím si, že to je jasné. A pokiaľ ide o Azovské more, že by tam sa nejako veľmi menila situácia, to je asi prehnané, ale pokiaľ ide o úžinu, ktorá oddeluje Krym od polostrova Koban, tak tam mal Rusko vždy jasný vplyv, takže musíme si uvedomiť, že sú tu veľké oblasti, ktoré kontroluje eh, Rusko Takže je tu, sú tu širšie súvislosti a um, musíme si uvedomiť jasné dopady. Ale v zásade Rusko už e, aj pred týmito krokmi malo výrazný vplyv v tejto oblasti e, Čierneho mora, pokiaľ ide o e, Zadnestersko, to je vlastne izolovaný región tam Rusko nemá priamy prístup a tu ide o otázku, ktorá súvisí s nadmerným rumunským nacionalizmom v Moldavsku. Takže sú tu viaceré otázky. E, podľa mňa sa tu vytvára umelá hrozba, anexie. Tu sú jasné dopady ešte z čias Sovietskeho zväzu. Pozrieme sa jednoducho do iných regiónov. V Mexickom zálive tam je jednoznačnou mocnosťou USA, kontrolujú celú oblasť a USA tam samozrejme má nejaké strategické záujmy, nedostatočne sa potom rešpektujú záujmy iných, ako napríklad Kuby, takže situácia nie všade je taká, ako by sme si želali. Jednoducho je to tak a aj menšie štáty samozrejme majú svoje suverénne práva, to sa netýka len USA, ale zo strategických dôvodov samozrejme sa nepristupuje ku každému rovnako. Musíme zohľadniť to, že dôležitý partner NATO má tiež hranice s Čiernym morom a Turecko kontroluje Dardanelský prieliv. No a pokiaľ ide o ruskú flotilu v Sevastopole, to je ďalšia téma. Jednoducho oni sa mus, musia riadiť e, dohovorom, starým dohovorom zo Švajčiarska, kde musí byť garantovaný voľný prechod e, prieplavmi. To sa samozrejme netýka lietadlových lodí. Takže hľadali sa tam určité možnosti, určité, mm, určité možnosti, ako obísť takéto pravidlá. No a potom sa pozrieme do oblasti Stredovná, mora, tam je tiež e, Gibraltarská úžina, takže tam tiež vystávajú nejaké otázky. No a potom sa hovorí o tom, že Rusko kontroluje ropovody, hovorí sa o South Streame, má to isté s partnerskú krajinu, ktorou je Turecko. Je to ale štát, ktorý zároveň má problémy s EÚ. Je tam zablokovaný e, proces rokovania o členstve. Povedal by som to takto, pokiaľ ide o Putina a anexie Kremu. Krymu to sa vôbec nepáči, nesúhlasím s tým, ale jednoducho sú to naši susedia, nemôžeme ich obchádzať. Sú tu určité strategické úvahy, ktoré sú veľmi dôležité, majú určitú hierarchiu, sú to aj etické a ďalšie úvahy. Musím sa snažiť nejako vychádzať s Ruskom. Nechceme, aby sa tu radikalizovala situácia v oblasti Čierneho mora, jednoducho, aby sa nám to potom nevymklo spod kontroly. Nám no musíme zohľadniť, akú dôležitú úlohu zohrávajú USA. To znamená, že pokiaľ ide o napätie s Ruskom, nemali by sme ho zvyšovať, lebo to by vlastne tak povediac iba hralo do karát USA. USA majú svoje vlastné záujmy, sú síce našim partnerom, ale v niektorých oblastiach sledujú iné záujmy ako Európska únia. Takže ďakujem pekne za slovo. Thank you, Mr. Javier. Ďakujem pekne. Máte tenivý spravodajca. Teraz zostane slovo GUE. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel poďakovať nášmu spravodajcovi, pánovi Paškovi, za odvedenú prácu, ako aj za jeho správu. Prečítal som si tú správu a mám dojem, že pán Pašku plánujete zohrávať určité časové a priestorové hry, tak to by som to povedal. V roku 2014 nastali určité zmeny, pokiaľ ide o geostrategickú štruktúru. Jednoducho samozrejme s tým nemusíme súhlasiť. A nemuseli sme tu až tak reagovať na situáciu na Kryme. Koniec koncov už v roku 2007 tam boli určité kroky na úrovni na to, na ktoré sa reagovalo. No a teraz sme si všimli, že Rusko sa blíži čoraz viac, približuje čoraz viac e, k NATO, ale NATO sa tiež približuje k Rusku a to už e, nejakú dobu, takže došlo k anexii Krymu a tým pádom, pokiaľ ide o medzinárodné právo, porušili sa tieto pravidlá, ako aj etické pravidlá. No a Vychádzame z toho, že toto nie je nič nové. V minulosti boli rozličné takéto aktivity a nebola na to takáto silná reakcia. Jednoducho došlo k určitým krokom, na ktoré naše štáty tak silne nereagovali. Prečo teda je to takáto amnézia, ako keby jednostranná? Jednoducho od 90. rokov, tak ako sa na to rozširovalo, nebola tam žiadna takáto zodpovedajúca reakcia na druhej strane a potom nebola žiadna reakcia, keď sa Kosovo uznalo ako samostatná, samostatný štát zo strany niektorých štátov, predsa to je nelegálne a protiprávne a porušuje to medzinárodné právo. Tu v Európe očividne e, používame 2 metre a jednoducho Poučúvame príliš veľa našich eh, partnerov na druhej strane Atlantiku a potom to jednoducho vyzerá tak, že pristupujeme k oblasti Čierneho mora tak, ako si to želajú naši partnery. My ale pôsobíme v Európskom parlamente, pretože sa na tieto veci mali pozerať ináč, aj naše záujmy a vykladať a hodnotiť si veci podľa nášho uhla pohľadu. A to ide nad rámec ideológie, musíme riešiť problémy, ktoré máme s našimi susedmi, a to bez hľadu na to, či tieto problémy sa týkajú nejakej veľmoci alebo nie. Máme tu záväzky, ktoré sa týkajú našich vlastných záujmov a nesmieme sa riadiť tým, čo sa hodí USA. Konec koncov, oni teraz majú väčší záujem o oblasť Tichomoria ako o Európu, takže asi najlepší postup tejto súvislosti by sa týkal toho, aby Európa a Rusko žili mierovo ako susedia. Dôležité je zvýšiť toto úsilie, obhajovať naše záujmy, ktoré sa samozrejme týkajú pre všetkým zachovania mieru a preto by sa takto mali, eh, by sme sa mali rejde, mali sa odmietať také tvrdé návrhy. Ďakujem pekne. Teraz pán Tarant, tieňový spravodajca zelených, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Toto je skutočne veľmi zaujímavá rozprava. Sú tu zaujímavé názory, ktoré prezentovali, ktoré prezentovali kolegovia. Ja som bol toho názoru, že pokiaľ je zelených, tak správa pána Pašku bude pre nás zložitá. Tu ide o to, že my tradične máme radi mier a mierové súžitie. Áno, to je typické pre zelených, ale Teraz vidím, že ani zelen nemusia s touto cestou, totižto sú tam niektorí kolegovia, ktorí sú toho názoru, že by sa mala zamietnúť správa pánu Pošku, ale ja som iného názoru, ja súhlasím takmer so všetkým, čo skonštatoval náš spravodajca a pokúsim sa spraviť všetko, čo je v mojich silách, aby som presvedčil kolegov zelených, aby podporili túto správu. No, je tu jedna opodstatnená otázka, vlastne položili kolega za GUE, a aké mohli byť európske záujmy, že mali sme sa teda zameriavať na to, aké sú naše záujmy, pokiaľ ide o spoločnú bezpečnostnú obrannú politiku. A ja som vlastne už o tom hovoril v rámci predchádzajúcej rozpravy. Ak teda máme nejaké úsilie a snažíme sa ich naplňať v rámci spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky, ak by sme sa tým riadili, by sme to nemali ten problém s Krymom. Totižto žiaden diktátor by si neodvážil konfront, e, ísť do konfrontácie s spojenými sílami na európskej úrovni, pokiaľ by išlo o našu zahraničnú politiku, ktorá by sa opierala o spoločnú obranu. No a dostávame sa k téme NATO. Pokiaľ ide o NATO a vlastne keď z toho výjmeme Európsku úniu, ostáva tam v zásade Turecko a USA, a neviem, či je v záujmoch EÚ ponechať všetky bezpečnostné otázky v našom regióne iba na Turecko a USA. Samozrejme, potrebujú našu podporu, pokiaľ ide o obranu nášho kontinentu, takže myslím si, že v zásade jediná vec, kde nesúhlasím s pánom Paškom, je to, že Rusko teraz kontroluje Čierne more a že to je niečo nové. Áno, iste niektoré časti kontroluje ruská flotila, ale ak si spomínam, e, nejakí bývalí americkí admiráli hovorili, že Čiernomorská flotila by asi 20 minút obstála mm, tlaku zo strany polovice talianskej flotily. Takže je to tak, oni nemodernizovali svoju, svoje zbrojené zložky. V skutočnosti je to iba na papieri a ich námorné zložky vôbec nie sú žiadnym konkurentom v tejto oblasti. Ale samozrejme to neopodstatňuje vôbec tú anexiu a agresiu na území iných štátov. Takže napokon sa dostávam k môjmu obľúbenému bodu, prečo v kontexte spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky sa nezamýšľame nad tým, že by sme vyriešil aj ten problém, ktorý má Francúzsko s dvomi loďmi typu Mistral. Jednoducho, Lisabonská zmluva ponúka určité možnosti, vytvorí určitý fond a dalo by sa, pok, jednoducho pokiaľ ide o dohodu ohľadne Dardanelského prílivu, hovorí sa, že odtiaľ nemôžu, nemôžu prechádzať lietadlové lode, ale nehovorí sa nič o helikoptérach. Mr. Galler. Ďakujem pekne, pán Galar. Ďakujem pekne. Ja som sa pôvodne nechcel hlásiť, a to z dvoch dôvodov. Na jednej, prepačte, hovorí pani predsednička. Počkajte, prosím. Nebol by som sa býval prihlásil, hovorí rečník. A síce z dvoch dôvodov. Pretože súhlasím s tým, čo povedal pán kolega Pašku. A Tiež súhlasím s tým, čo povedal náš tieňový správodajca, ale neustále ma fascinuje názor západoeurópskych komunistov, ktorí tu vytvárajú nesprávne súvislosti. A rozdiel rozdiel oproti predchádzajúcim um, východoeurópskym komunistom. Títo um, západoeurópsky komunisti eh, spol, ešte nezažili um, neúspech, preto sú veľmi ideologickí, čiže dnes obhajujú pána Miloševiča, ktorý bol komunistom, a zmutoval na nacionalistu, potom sa v Kosove stal rasistom a chcel tam um, robiť genocídu. A práve po tejto situácii, uh, 10 rokov potom, v 89. sa začala štartovať autonómia v Kosove a 10 rokov to so všetkým trvalo, kým sme povedali, že nemôžeme dovoliť, aby sa to dialo až po desiatich rokoch NATO e, zasiahlo a pokusilo sa zabrániť genocíde. A toto spájať s Krymom, tak toto ukazuje, že niekto je veľmi ideologicky zakorenený a tento bod som chcel oficiálne odmietnúť. Neexistuje nárok na to, aby sme politicky alebo právne porovnávali kosovskú aktivitu so zásahom na Kryme. Ďakujem. Thank you. Uh, Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. Prepačte, nemáme tu voľnú diskusiu. Prosím, prihláste sa o slovo a potom ho dostanete. Teraz prosím, ak sekretariat má mal pravdu, tak pán Charles Stánok má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Taktiež by som sa rád poďakoval pánu Paškovi za odvedenú prácu. Rád by som zareagoval na to, čo povedal Michal Galer, hoci súhlasím s tým, že kosovská situácia je problematická, čo sa e, týka um, vytvorenia právneho základu pre Rusko na to, aby sa um, odôvodnilo to, čo bolo urobené, tak ja si myslím, že je to e, neporovnateľná situácia, čo sa týka Španielska. Ana Gomez by nám e, o histórii mohla niečo povedať. Ja nechcem však tieto historické argumenty uvádzať. Ehm, na plenárke sme o Rusku diskutovali. E, Krím bol historicky ruským územím. Myslím si, že Kale a Bordo. Um, ehm, um, ehm, tak um, o tom sa odohrali tiež problémy medzi Francúzskom, Britániou. Mali by sme sa k tomu vrácať snať. Ale čo sa deje v súčasnosti, toto je režim na Kryme, e, ktorý um, otvára dvere Rusku, avšak e, Tatári sa začínajú organizovať. Bohužiaľ sa tomu dejú nepristojnosti. Pán Pašku by však mal zohľadniť ešte určité okolnosti. Ukrajina um, však e, opustila si IS a nie je už úplne nezávislým um, členom. E, Ukrajina um, legálne sa vydala v ústrety EÚ. Ďalším dôsledkom si myslím že toho, že ignorujeme budapeštianský dohovor, čo by to potom znamenalo pre celkový globálny vývoj ako zabezpečíme, že keď nám e, Iránci oznámia svoj úmysel e, s nukleárnym e, programom, že nebudeme potom reagovať. Ako sa toto môže celé vyvinúť? Áno, dostali sme určité záruky. Situácia je takáto, čiže je tam veľmi veľa súvislostí s touto ilegálnou anexáciou. Naozaj môžeme povedať, že Turecko je spolahlivým členom NATO. Ak by sa napríklad e, zavrela Dardanelská úžina, ja to, o tom veľmi pochybujem. Mm, Turecko má hranicu s Arménskom. Tam sú taktiež e, rôzne e, väzby etnické na Tatarov, na Kryme. Mm, tieto krajiny sa snažia istým spôsobom upokojiť alebo uspokojiť autoritárneho Putina. Um, mnohé oblasti, mnohé, um, mnohé témy, prepačte, sa uh, objavili po tomto nelegálnom pripojení Krymu. Ja si myslím, že celková situácia je neakceptovateľná, ale čo ma príjemne e, prekvapilo, ja som sa stretol dnes ráno s Ukraj- jedným ukrajinským politikom a myslím si, že na to podcenilo e, možnosti sebaobrany Ukrajiny e, Zmobilizovalo sa za niekoľko dní 100 tisíc členov ozbrojených síl. Myslím si, že sú lepšie pripravení, než sme si mysleli a Mariupol, ktorý je strategickým prístavom, sa nedostal do ruských rúk, hoci e, by sa títo do Mariupolu radi dostali. Ja si, ja si myslím, že tento projekt Nového Ruska um, mm, je nie tak ľahko realizovateľný, ako sa to povie. Um, Rusi však nepostupujú ďalej, čiže ukrajinskí um, obrancovia a bojovníci boli o mnoho uh, schopnejší, než by sme si boli mysleli. Ďakujem. Next week we'll have the non-proliferation... Ďakujem pekne. Prosím, keby ste sa zapojili do vypočutia popoludní a tam prezentovali svoje stanoviska. A teraz pán Kelam. Ďakujem bardzo, madame prezident. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Jeden z predchádzajúcich rečníkov spomenul, že sa musíme nejako vysporiadať s Ruskom, pretože je Rusko našim susedom. Pred 80 rokmi bolo povedané, že sa musíme vysporiadať s Hitlerom, pretože Nemecko je našim susedom. Áno, Rusko je našim susedom, ale pán Putin nie je Rusko. musíme odpovedať na e, túto situáciu. Správa pána Paškua prišla v správnom čase a používa veľmi um, realistický jazyk. my sa môžeme snažiť stať gestorom všetkých e, aktivít na zabranenie tejto situácie, ktorá nastala. Mnohé sa zmenilo. Ja by som to dokonca e, povedal ešte inak, e, že um, ilegálne pripojenie Krymu Ruskom vyprovokovalo um, celosvetovú um, politickú a bezpečnostnú situáciu k aktivite. Kolabuje tam všeobecný poriadok. Dochádza tam k mnohým trestným činom, um, prečerpávaniu energetických zdrojov, k ilegálnej migrácii, ale čo sa týka Krymu. Krym sa teraz stal ruským základom, ruskou základňou, kde sa sústreďuje čoraz viac ozbrojených síl. A je to istým spôsobom aj symbolické, pretože o niekoľko týždňov by sme si mali pripomenúť výročie Jalskej konferencie na Kryme, kde bol spečatený osud východnej Európy. Najmä Poľsko to veľmi citlivo vníma a pocitilo. Čiže Krím má dnes symbolickú hodnotu. Ale ja si myslím opäť, že naša dilema, čo vlastne potrebujeme povedať, čiže ako sa postavíme k pripojeniu k anexu e, Krymy, Krymu. Či sa obmedzíme len na vyhlásenia? Samozrejme, že nie. Sme spojení. Alebo budeme odpovedať aktívnejšie, pretože by sme mali byť pripravení aj na ruskú asertívnu stratégiu, ktorá bude smerovať na Odesu a Mariupol, E, ktorá možno bude e, smerovať až e, do Podnestierska. A ak by tam nebol odpor, tak Rusko by už bolo obsadilo Odesu. Preto je veľmi dôležité zachovať pozície v súčasnosti, pretože vieme, že, je, že sú veľmi cenné Vieme, že sa nachádzame vo vojne nervov a ak budeme váhať, zdá sa, že už váhame, pretože to trvá príliš dlho, tak to nebude mať dobrý výsledok. Ale Krym je veľmi dôležitým symbolom pre našu politiku. Musíme zostať zjednotení a počkať, pokým dostaneme pozitívny signál od Ruska, nášho suseda, pokým jeho správanie je agresívne, pokým narušuje medzinárodný poriadok, tak budeme musieť odpovedať s odpovedajúcim spôsobom. Ďakujem. Thank you, sir. Uh... Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. A teraz uh, pán Bustináro. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, Najskôr by som sa rád poďakoval správodajcovi za skvelú prácu. Je to veľmi pragmatický prístup, je to veľmi chladný, chladný pohľad v niektorých e, črtách, ale veľmi realistický pohľad na to, čo sa momentálne deje v e, Čiernomorskej panve Avšak nemali by sme stratiť zo zreteľa celkový pohľad, že sa sústredíme e, len na detaily. To isté sme povedali aj e, v prípade Hitlera. E, Hitler je príliš silný, musíme s ním nejako žiť, ale po mnichovskej dohode sa rozputala druhá svetová vojna. A teraz, keď sa pozrieme na Čierne more a na Krym, detailne. Ja si myslím, že jednoznačný obrázok e, ruskej stratégie je o mnoho e, nebezpečnejší, pretože e, Abcházsko a Južné Osecko by sme smeli pripomenúť v súvislosti s Krímom. A táto situácia sa diskutovala aj v tomto výbore. Sú tam obsiahnuté rôzne veľmi nebezpečné aspekty. Potom by sme to mali spojiť aj s podnestierskom. Uh, pretože e, Rusko tam e, tým pádom môže zasiahnuť na o mnoho väčšom území. A po tretie, toto e, teda Krímsky poloostrov je územím, ktoré spomínali všetci rečníci po okupácii proti medzinárodnému právu. Ehm, Rusko tam rozmiestnilo E, ťažko ozbrojené jednotky. Myslíte si, že je to len zo zábavy, že by ozbrojené sily tam boli na dovolenke? Vôbec nie. E, sú tam bojové stíhačky, e, sú tam najmodernejšie vybavené jednotky, Hovoríme o Čiernomorskom modernizačnom programe Ruskej námornej flotily. E, sú tam e, strely ďalekého dosahu Iskander 200 rozmiestnené a e, ruské nukleárne kapacity boli rozmiestnené na Kryme. Je to len hra s históriou a s historickými knihami? Alebo je to niečo viac? Je to jasná provokácia. Ruské bojové stíhačky neustále porušujú vzdušný priestor NATO a členských štátov EÚ, Rumunska, Bulharska a Turecka. Táto situácia je veľmi podobná s tým, čo sa odohrávalo a odohralo na Čiernom mori. A toto je taktiež druhá dimenzia bezpečnosti. Dodávky plynu, ktoré by mali byť spojené s našou bezpečnosťou. South Stream mal byť e, súčasťou nových ruských dodávok do Európy. Našťastie doteraz sa ten projekt pozdržal, ale e, toto by bolo bývalo len posilnilo našu závislosť na ruských plynových dodávkach a e, bolo by posilnilo našu citlivosť Čiže toto je miesto konfrontácie medzi nami, na jednej strane ako Európou a NATO a na druhej strane Ruskom. Nemali by sme nikdy zabudnúť na to, že um, by sa situácia veľmi dramaticky mohla vyvinúť uh, v priestore Čierneho mora. Preto je veľmi dôležité sa pozerať na Čiernomorskú oblasť ako na miesto e, veľmi ťažkých konfrontácií a na to ani Rumunsko alebo Bulharsko by sa nemali nechať e, vyprovokovať. E, obe tieto krajiny sú plnými členmi EÚ a ešte jedna záverečná veta. Ak jedného dňa ak sa budeme pozerať zo Španielska, takéto malé detaily ako Rumunsko alebo Bulharsko by boli menej dôležité pre nás. Myslíte prosím na to, že sa to týka nás všetkých 28 členských štátov a nielen jednej krajiny. Niektoré z našich ilúzií by sa mali trošku zreálniť a mali by sme e, odpovedať na situáciu. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Rada by som teraz poprosila pána spravodajcu, pána Paškua, aby prezentoval záverečné pripomienky. Ďakujem. Ponajprv by som rád všetkým poďakoval za všetky vaše vystúpenia, za podporu, aj za kritiku, za všetko, čo odznelo. Ale istým spôsobom to odráža moje očakávania, pretože Eh, hneď ako eh, som dostal za úlohu vypracovať eh, túto správu, začal som telefonovať všelikam. Um, určite panovali určité očakávania o tej, tejto správe a toto sa potvrdilo v tejto živej diskusii. Ja sa pokúsim v krátkosti odpovedať na niektoré nadnesené problémy. Poprvé, Pán Landsbergis, súhlasím. musíme vyvinúť, musíme vypracovať koncepciu pre oblasť Čierneho mora, pretože viete, že e, Krym je istým spôsobom stredom Čierneho mora, je to výzva, e, to sme spomenuli, a viete samozrejme, že to plne mení situáciu geografickú ak by NATO prišli e, s určitou koncepciou regionálneho prístupu, tak tento regionálny prístup by bol e, tvorený počtom opatrení a tým pádom by sa tam vyvinula stratégia alebo de facto stratégia. malo by to byť správne vytvorené. Takže pravdepodobne viete, že sa budeme musieť sústrediť na koncept uh, pre oblasť Čierneho mora, aby sme vyriešili všetky aspekty, ktoré boli spomenuté. Pán Jurek, súhlasím s vami. Politická dimenzia tohto problému je veľmi dôležitá a uvediem len dva príklady pre nás. Ak my by sme chceli opäť naštartovať spoluprácu s Ruskom, čo je z dlhodobého hľadiska nevyhnutné, mali by sme to tak urobiť, Myslím si, že to musíme urobiť bez toho, aby sme akceptovali toto ilegálne pripojenie. Čiže ako vyslať pozitívny signál Rusom bez toho, aby to bolo eh, interpretované ako um, slabosť na našej strane. Zároveň pán Putin, ktorý výrazne navýšil svoju popularitu, pretože um, napel svoju hruď a um, ukazuje obranu voči západu, um, vlast, jeho vlastní ľudia uh, uh nesprávne vykladajú jeho slova. Čiže politická dimenzia je veľmi náročná v tejto téme. Pozrime sa na... Pozrime sa na Gruzinsko. Myslím si, že e, tam e, sú určité veci, ktoré treba dotiahnuť. Gruzinsko, Abchádzko, Južné e, Mnohí tvrdia, že no čo už s tým, to už je dané, e, to už je hotová vec. Takže skutočne je toho viac na zamyslenie sa v tom regióne Čiernomorskej oblasti. Pán Nať, vy ste sa dotkli Kozov, Kosova, iste kolegovia tam boli, bola tam hrozba genocídy, bolo to e, potrebné zastaviť. V prípade Krymu tam nebola hrozba genocidy či voči Rusom alebo niekomu, iné, niekomu inému Myslím si, že v tom je zásadný rozdiel. E, pán, e, pán e, Tanok už tu nie je, ale jednoducho tieto dve veci nemožno porovnávať. V prípade Krymu ide, išlo o tzv. hybridnú vojnu. Všetci vedeli, že sú tam Rusi, Potom e, e, e Rusko akoby sa bránilo tomu, že boli pomenovaní správnym menom. E, no a ako si nie, nie sú ochotní priznať, že sú súčasťou konfliktu teda po tej oficiálnej línii je, je takáto bariéra. Je jasné, že musíme s nimi komunikovať, ale kým oni formálne neakceptujú, že sú hráčom toho konfliktu, tak nemožno započať rokovania. E, e, e, Rusi teda kontrolujú Azovské more, aj teda tie úžiny, tie preplavné mesta a A isto by sa im veľmi páčilo, keby celú oblasť Azovského mora ovládali ten fakt, že Turecko kontroluje Bospora Dardanely, neznamená, neimplikuje, že kontroluje Čierne more. E, toto, toto sa niekedy používa, že jedno navodzuje druhé. Ak tvrdíme jedno, tak potom e, platí aj druhé. E, ale takto to nefunguje. Domnievam sa, že to je jasné. Podnestiersko e, nemá e, žiadny e, prístup k moru. To je irrelevantné vzhľadom na zámery Ruska. Ak to chcete zobrať do úvahy, Podnestiersko tam má rus, ruských vojakov ako mierotvorných a Krym je potom ruské územie. Podnestiersko nie je a e, to isté možno aplikovať aj v prípade Kaliningradu. Kaliningrad je súčasťou teritoria Ruska. To znamená, nepatrí to niekomu inému a Rusko tam náhodou má svoje vojska. Čiže e, po, právnej, po právnej línii je v tom rozdiel. Plán je však taký chopiť sa Odesy a rovnako ako východná Ukrajina a rovnako ako pri prístupe cez východnú Ukrajinu, tak e, cez Odesu by sa dostali do e, Podnesterska. E, moji študenti mi toto odprezentovali, že píšu Rusy vo svojich novinách, ale viem, že tu nemáme sa zaoberať nejakými domácimi správami, ale je to tak. Moldavsko. E, nebolo by to celkom jasné, e, čo tu odznelo v tej súvislosti. E, áno, Moldavci, väčšina z nich je rumunského pôvodu, ale je tam prosto rumunský nacionalizmus. Potom áno, váš argument by bol v poriadku. Rozdiel medzi Ruskom a Rumunskom je tento. Ruska Rusko považuje Krym za svoje územie, e, e, bolo ním pred stoma rokmi a okupujú to práve z toho titulu, že Krym patril Rusku, pričom Rumunsko neokupovalo Moldavsko, použijúc tento argument rovnaký, že do 8, 1812 Moldavsko bolo súčasťou Rumunska. E, je v tom rozdiel Ehm, predsedajúca vyzýva rečníka, aby e, ukončil svoje vystúpenie. Nechcem skutočne ehm, zachádzať do vlastne de- de- detajlov, ale e, keď to bolo podpísané v 1936, neboli helikoptery. Pán Sikorsky sa len pohrával s možnou myšlienkou z zásahu a vieme, e, k čomu došlo v Montro, ale to je veľmi háklivá záležitosť a do toho sa nebudem púšťať. Pán Kozo, vy ste konštatovali, že, Rus, e, že USA chce oddeliť e, alebo chce vraziť klín medzi EÚ a Rusko. Takže e, dá sa na to pozerať aj e, opačne. Rusko tvrdí, že e, Amerika sa o to snaží. Nedá sa ukazovať prstom na jedného, bez toho, aby ste ukazovali prstom na druhého. Pán Tarant? On, má, oh, on je tu jediný platný zelený, pretože má zelenú menovku, ale to bol pokus o vtip. Eh, argumenty pána Taranda boli eh, korektné. Ak abstrahujete EU z NATO, tak zistíte, čo nám zostáva v talóne. No a celkom na záver. Pán Kelam nastolil otázku, ako reagujeme, ako, a, ak, aký postoj k tomu zaujmeme. A to je tá obrovská, obrovský otáznik, ktorý vysí na touto správou, e, e, ako by mal Západ reagovať na tú situáciu. E, chcem sa zmieniť o tom, že začlením tam aj zmienku o ľudských právach, aj keď tu ide teda o vojenskú situáciu. Ide teda o otázku Rusov na Kryme a zároveň ale ide e, teraz bytosne o otázku Tatarov na Kryme. E, skutočne chcem tomu venovať odstavček 2 v tej správe. Len toľko sa chcem poznamenať. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúca. To bola teda prvotná taká výmena názorov na tému správy s názvom Strategická vojenská situácia v Čiernomorskej Anve po nezákonnej anexii Krymu Ruskom. ...26. februára sa budeme poprvýkrát zaoberať touto správou, predložiť pozmeňujúce návrhy možno do 3. marca 12.00. A bez otáľania sa pustíme do ďalšieho bodu na programe a je to bod je to e, výročná správa, uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky Rady Európskeho parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Čiže týka sa to CSDP a CFSP e, na rok 2013. Spravodajcom je pán Arno Danžon. Ďakujem. Táto výročná správa sa objavila eh, medzi eh, dvoma eh, zasadnutiami Európskej rady na tému bezpečnostnej a obrannej politiky. Je to teda taký milník medzi zasadnutím novembri 2013 a v júni 2015. Hovorím to preto, že kolegovia očakávali úplne, úplne vyčerpávajúcu správu o všetkých misiách pod hlavičkou CSDP aj CFSU. Európe. Ja som však eh, zvolil cestu venovať sa eh, plánu eh, plánu tej, alebo cestnej mape, ktorá bola koncipovaná v novembri 2013. Po druhé, tá správa má stanovený maximum maximálny počet strán, 50 strán, nedovoluje e, pokryť e, e, všetko. Isto vždy možno veci vylepšiť pozmenujúcimi návrhmi, ale uvedomte si problém, prosím, že vlastne táto výročná správa má mať analytickú povahu a nemá to byť nejaký vyčerpávajúci zoznam všetkých aktivít, misií v rámci CSDP, CVSP a ešte na Margo veci. E, nezachádzal som do, som do všetkých detajlov e, aktivít zásahov intervencií zo strany EÚ. Hovorím o tom preto, že pred chvíľou e, sa preberala téma Európy. Je to otvorený konflikt na Prahu EÚ, ale táto výročná správa nepojednáva o tom. Veď už na začiatku ukrajinskej krízy e, e, členské štáty EÚ e, povedali, že nebudú zasahovať po vojenskej stránke. Tak z toho titulu nebudem zachádzať do, do, detaj, do detajlov situácie na Ukrajine, do detajlov situácie na Blízkom východe či v Afrike v Mali. Skutočne ide nám e, o takú analytickú sumarizáciu. To však neznamená, že by e, spomínané konflikty e, neboli vôbec ohľadňované pri spracovaní tejto správy. Kontext tejto správy je dosť zásadný. Od svojho založenia EÚ ešte nikdy nebola v takom obliehaní krízy, konfliktov, bojov. Či sa pozriete e, na východ, na juh, mm, alebo inde sú, na, sú na, v našom bezprostrednom okolí situácií, ktoré majú dosah na našu obrannú bezpečnostnú politiku. Ukrajina, Blízky východ, Sýria, Irak, Líbia, Sahelská oblasť Napriek eh, všetkým týmto krízovým situáciám Európska únia nie je významným hráčom, aktérom v žiadnom zo zmienených kríz alebo konfliktných oblastí. Eh, tu a tam eh, sme aktérom, ale určite nie sme zásadným aktérom Veľmi často je to tak, že EÚ e, vstupuje do hry v malom rozsahu, priniskoro a malo kedy to možno označiť ako kolektívnu e, aktivitu. Už v decembri 2013 sa e, poukázala na to, že je potrebné prioritizovať CSDP. Inými slovami, záväzky boli formulované v decembri 2013 veľmi eh, dnes sa tvrdí, že sú veľmi ambiciozne, ale keď boli koncipované, mm, mali sme pocit, že sú veľmi skromné. Ale eh, dnes, keď to vyhodnotíme, tak zďaleka sme nenaplnili tieto ambície. Teraz prejdem k misiám, operáciám. Tu narážame na určité štruktúrálne nedostatky. Napríklad financie, o tom sme hovorili dnes do poludnia. To pretrváva ako nosná téma, medzi iným aj v súvislosti s mechanizmom Atena. Možno sa vám zdá, že hovorím až príliš priamočiaro, ale ale zamýšľal som sa nad civilnými misiami CSDP. Tie mali predstavovať akúsi pridanú hodnotu, ktorú ponúka EÚ. Tam sme mali zavážiť. A, ale keď sa zamyslíte nad týmito civilnými misiami, e, skutočne nepriniesli tú pridanú hodnotu, ktorá sa očakávala. Jednoducho e, e, dochádza k problémom, e, k e, fungovaniu e, aktivít a vzťahov medzi centrál, centrálami v EÚ a zložkami v miestach nasadenia. Takisto neadekvátne, neadekvátna ponuka zo strany EÚ voči rozsahu krízy, kde participujeme, napríklad Líbia, tam sú tie potreby bezbrehé a naša účasť je veľmi skromná. E, skutočne e, možno by bolo dobre tú, tú, tú našu zaangažovanosť zrušiť a koncipovať niečo e, nové a a vo veľa väčšom rozsahu. Čiže tie civilné misie by mali byť vyhodnotené po jednom a vyhodnotené a potom aj prehodnotené. Vojenské operácie Myslím, že EÚ e, sa dosť malo angažuje vo vojenských operáciách v porovnaní s inými organizáciami, ale paradoxne e, skôr v tých vojenských operáciách sme, na to, sme oveľa úspešnejší ako v prípade tých civilných misií my sme e, aktívni v, na Mali, v Somálsku, e, práve v oblasti e, vojenských školení. A v tom máme skúsenosti a to, skuto, a, a, a to skutočne prináša pridanú hodnotu. CSDP a v rámci toka, toho politika zvládanie kríz znamená štrukturované úsilie, e, ktoré by malo byť e, posilnené. Je CSDP e, mechanizmom na to, aby zaškolovalo vojska externých štátov. Nemalo by to skôr spadať pod inú politiku EÚ. Veď CSDP má byť predovšetkým prostriedkom e, na e, riešenie krízových situácií. E, takže preto aj narážame na problémy ponúknuť tú vojenskú silu, ktorá by bola potrebná Mali e, bolo úspechom z hľadiska mobilizácie vojenských síl. 23 členských štátov sa zaangažovalo, ale boli iné e, vojenské operácie, kde len povedzme 6 členských štátov participovalo. Ďalšia téma kapacity. Poprvé, drvivá väčšina členských štátov nedosahuje e, tú úroveň, ktorá je požadovaná na tom. To znamená, nevykonali členské štáty minimum 2 HDP na obranu. No, zďaleka nedosahujeme túto, e, túto dvojpercentnú hranicu. Po druhé, rada nastolila argument združovania nákupov vojenských kapacít. Treba si uvedomiť, že EÚ nedokáže e, zvládnuť to, čo NATO. NATO pri nákupe e, e, vy, výzbroje a výstroja takto nakupuje bez DPH. A túto výhodu my nemáme. Ani nebudeme mať. A E, potom sú e, vlastne určité signály blokácie nie zo strany rady alebo komisie, ale zo strany e, členských štátov. Ale ešte k tej téme kapacít boli identifikované určité možnosti zefektívnenia našich, našich aktivít, aspoň pri niektorých artikloch Musíme ďalej e, apelovať na členov, aby sa usilovali o zlepšenie spolupráce. A to isté platí pre e, obranný priemysel. Viete, e, toto nie je klasický typ odvetvového vnímania, že tam platia tie isté pravidlá hry pre verejnú súťa, pre verejné zaobstarávanie a pre konkurencieschopnosť. sú tam veľké špecifika v prípade obranného priemyslu. A treba si uvedomiť tieto špecifika, ak obranný priemysel Európy má závažiť do budúcnosti. Týka sa to aj otázky zamestnanosti, týka sa to aj e, otázky e, progresívnej technológie, ktorá sa vyrába. A jednoducho musíme e, sa udržať na vlne tohto vývoja. Mali by sme mať strategickú nezávislosť v tejto oblasti musíme zabezpečiť e, svoju bezpečnosť bez toho, aby sme boli závislí na komkoľvek a to od A po Z. Voilà. Takže samozrejme musíme si uvedomiť samozrejme, že Transatlantická aliancia bude naďalej pre nás zohrávať dôležitú úlohu, takže takto musíme pristupovať tejto téme. Samozrejme ja som pripravený citlivo vnímať vaše komentáre a návrhy, ktoré skvalitnia túto správu avšak pokiaľ je tento dokument, my nechcem, aby to bol nejaký všeobecný katalóg, nejaký zoznam všeobecných vecí, takže treba to konkretizovať. Ďakujem. Donjon, uh... Ďakujem pekne. Pán Danžan, teraz pán Picula, ktorý je tieňový spravodajca za SAD, ale nie je pritom, tak zastupuje pani Gomeš. Nech sa páči. I, uh, I, going to offer my own Ďakujem. Ja prednesem moje vlastné komentáre. Pán Pašku, ja som mal zastupovať pána, pani Gomeš. Ďakujem pekne Arnovi za jeho správu. Je to výborný základ pre ďalšiu prácu. Ja chápem tie isté obmedzenia, skôr takého priestorového charakteru. Áno, prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov tak jeho ako aj našich. To všetko ešte doladíme. Ide o to, aby to bol taký úderný dokument. Myslím si, že už to ide tým smerom. Ja súhlasím s analýzou Arna, že áno, toto je veľmi zložitý, zložitá doba, pokiaľ ide o hrozby, ktoré sa týkajú našej bezpečnosti. A to nesúvisí len s konfliktami, ktoré sa dejú v našej blízkosti, ale súvisí to aj s internými hrozbami. Áno, ide o tých ľudí, ktorí e, vykonali útoky v Paríži. Boli to francúzskí občania, narodili sa vo Francúzsku, vyrastli tam a je nám známe, že 3000 mladých európskych občanov bojuje v radoch ISIS. My ich nazývame zahraniční bojovníci, ale sú to naši bojovníci, sú to naši, naše problémy, interné problémy a tu nejde len o bezpečnostné opatrenia, ktoré majú riešiť situáciu. Nie, musíme priviesť naše vlády k tomu, aby si uvedomili, ako majú zodpovednosť, totiž to pokiaľ ide o aktuálne politiky, ako aj niektoré smiešné hospodárske politiky, ktoré viedli k tomu, že sa potom udeli tieto veci, ktoré zdôrazil predseda vlády Francúzska, keď hovoril, že je dôležité zamerať na apartheid, ktorý skutočne existuje v prípade niektorých komunít vo Francúzsku a nie len tam. To znamená, že musíme tu mať samozrejme lepšiu mieru bezpečnosti, musíme tu splniť naše úlohy a nie je to zabezpečené, tak ako to zdôraznila správa pána Danžána. Tu nie je len o financovanie e, bezpečnostnej obrannej politiky, pričom tej rozprave som sa žiaľ nemohla zúčastniť. A ide tu o líniu, ktorú načrtol náš kolega Kukan ale ide tu o zásadné veci, ktoré sú známe už dlhodobo našim vládam a nezabezpečili to. Ja som skutočne nahnevaná, lebo som mala možnosť naštíviť také situačné centrá EÚ a skutočne som rozčúlená, pokiaľ ide o to, čo som tam videl, je to v plnom protiklade s tým, o čom sa častokrát hovorilo tu zo strany všetkých expertov, našich koordinátorov pre boj proti terorizmu, tom, v protiklade s tým, o čom hovorila komisia, bývalá vysoká predstaviteľka a komisia. My všetci vieme, že zdieľanie informácií to je kľúčové, kľúčové. Vieme, že pokiaľ ide o tieto informácie, tie sú dôležité. Všetci vieme, že napríklad potrebujeme mať dispozícii ľudí, ktorí vedia po arabske, mohli dohľadať nad určitými zdrojmi. Vykonali sa určité kroky v niektorých členských štátoch a my jednoducho musíme sa zapodívať vnútornými hrozbami a to nemôže zvládnuť žiaden štát sám, preto musíme pôsobiť európskejšie viac ako kedykoľvek v minulosti, potrebujeme fungujúcu Európu a zatiaľ ju nemáme. Takže pevne verím, že skutočne budeme vychádzať z tohoto výborného základu, ktorý nám pripravil Arno Danjean a ešte sa viac zameriame na tie veci, ktoré sa majú zabezpečiť. A síce ide tu o ten aspekt spravodajskej informácií bezpečnostnej politiky. Ide tu o tie smiešné apely, ktoré sa týka PNR. nemám nič proti poskytovaniu PNR, ak sa zabezpečí základná ochrana osobných údajov. A ide o to, aby sa vytvorilo európske PNR. Ja som za PNR, lebo to, čo existuje, to nie je dobré. Je tu vlastne 15 rozličných PNR v rámci Európskej únie a nikto vlastne to nemá pod kontrolou. Ale je absolútne smiešne, že naše členské štáty a vlády hovoria o PNR, ako keby to bolo zázračné riešenie, ktoré vyriešiť tie nedostatky, ktoré mali e, zabezpečiť, ktoré mali odstrániť, pokiaľ ide o zdieľanie spravodajských informácií a spravodajské analýzy, pokiaľ ide o boj proti terorizmu. No a samozrejme potom to prepojenie k našim misiám. Arno hovoril o prípade Líbie, áno, to je výborný príklad tento parlament dlho hovoril o tom, že je dôležité sa zamerať na to, aký význam má mať EUBAM v Líbii a majú sa zaoberať hranicami, ak sme vedeli, že vlastne tam nebolo žiadne centrálne vedenie v Líbii, že tam nebola žiadna štruktúra, boli tam iba milície a samozrejme skôr či neskôr sa rátalo s tým, že tam sa infiltrujú teroristi alebo zločinecké združenia. Takže myslím si, že pokiaľ ide o EUBAM v Líbii, pevne verím, že môžeme vychádzať z toho textu, ktorý si vypracoval Arno a že tam môžeme ešte niečo dodať, to, čo sme mali v uznesení o Líbii, ktoré sme schválili vlastne minulý týždeň. A tu ide o to, aby sa využili tie poznatky, ktoré EUBAM tak či tak zozbieral, pokiaľ ide o Líbiu. A ide o to, ako vlastne vytvoriť skutočnú misiu SBOP v Líbii, kde by sa zohľadnili skutočné okolnosti. A to je to, čo vlastne sa malo vykonať v roku 2011, potom ako padal Kadáfiho režim. No a Samozrejme, sú tu aj ďalšie ciele, ktoré sa týkajú mandátu OSN, pokiaľ je medzinárodné misie, to si to bude asi vyžadovať. Samozrejme, musí sa stabilizovať krajina, ale ide to o zásadnú otázku, ako vybudovať bezpečnosť, vytvoriť bezpečnosť. A tu ide o centrálne velenie. Toto je veľmi dôležité z hľadiska bezpečnosti Líbie, ale aj pre našu vlastnú bezpečnosť. Takže nemali by sme sa tomu vyhýbať, mali sme tomu pristupovať, využívať tieto možnosti a celkovo si myslím, že to je jeden príklad, kde vidíme, že Arno odvedol dobrú prácu, keď to všetko doplníme, môže to byť výborná správa a ešte si myslím, že ide o to, že naši občania v tej situácii a, predsednička upozorňuje, aby rečnička ukončila, tá už ukončila svoj príspevok. A teraz pán Marek Jurek za EKR, nech sa páči. Pani przewodnicząca, e, naša grupa... Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Pokiaľ ide o skupinu EKR, tak my sme vlastne systematicky toho názoru, že pokiaľ ide o zásadnú otázku, ktorá sa týka transatlantickej dimenzie, že to je relevantné pre našu obranu a preto neustále opakujeme, že väčšina našich štátov predsa je zastúpená v NATO a to je skutočne rozhodujúce a vo vzťahu ku všetkým úvahám týkajúcim sa bezpečnosti týkajúci sa bezpečnosti. Totižto, ak ako Európska únia chceme pôsobiť tejto oblasti, tak samozrejme musíme si uvedomiť, že tieto veci sú už ukotvené v zmluve a musíme vlastne si uvedomiť, ako máme zodpovednosť, pokiaľ ide o bezpečnosť našich štátov a musíme tu mať nejaké doplnenie k tomu, čo vlastne sa deje na úrovni štruktúry NATO, ktoré sa zúčastňujeme. Ide tu okolo, aké to máme vlastne politické možnosti, v rámci zmluv a preto by som ešte raz chcel zdôrazniť, že tam v zmluvách je to jasne zadefinované. No a ide tu aj o nezávislosť štátov, ktoré vznikli po rozpade Sovietskeho zväzu. To znamená, že musíme našu spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku z tohoto hľadiska veľmi jasným spôsobom zadefinovať. To znamená, že my chceme zabrániť tomu, aby tu boli nejaké takové mechanizmy rozkladu a ak sa zameriame skutočne iba na e, krízový manažment, tak e, možno, že je to taký optimistickejší náhľad. A potom ide o to, že či by sme potom, či potom máme dostatočné možnosti zasiahnuť. Ja si myslím, že potom asi nie. Takže ide o to, že sú tu určité otázky, ktorými sa musíme zapodievať. A koniec koncov objavuje sa to na, v rámci diskusí na našom výbore. A musím povedať, že vždy je to veľmi zaujímavé. A bolo to aj zaujímavo popísané aj keď ja nesúhlasím s kolegami, ktorí sa vyjadrili, ale myslím si, že čo tu celkovo vidím, je tu e, požiadavka vyššej miery solidarity, vyššej miery pripravenosti a ide o to, ako vlastne vytvoriť situáciu, kde naše štáty sa môžu spoliehať na pomoc a solidaritu štátov EÚ a NATO. Takže tu nie je len teda o EÚ, ale aj o USA. No a v tom vlastne spočíva problém, to sa týka aj tých, ktorí nie sú členmi NATO. Totižto, pokiaľ je USA, vieme, že, ak, že vždy potrebujete mať niekoho, na koho sa môžete spolahnúť. E, musí to byť taká strana, kde sa môžete spolahnúť na ich reakcie. No a potom pokiaľ je štáty Pobaltia, tak jednoducho je dôležité zabezpečiť to, aby nemuseli očakávať, že pokiaľ ide o ich nezávislosť, budú ich obhajovať USA. Predsa to je naša zodpovednosť. My to musíme konať, musíme byť solidárnejší v tejto oblasti. No a pokiaľ ide o signál týkajúcich sa európskych schopností riešiť vojenským spôsobom niektoré veci, áno, to boli tie bojové zložky, battle groups, a samozrejme je dôležité posúdiť, do akej miery v rámci našich úsilí sa to týka určitých materiálnych aspektov a ide o to, aby sme preukázali, aké, aké sú naše úmysly, pokiaľ ide naše e, schopnosti a možnosti, pokiaľ ide o otázky obrany, takže je to aj určitý politický nástroj. No a potom ešte, pokiaľ ide o ďalšie kroky, ktoré by sme mohli vykonať, myslím si, že sú tu určité oblasti, na ktoré sa musíme zamerať v najbližšej dobe. Určitým nedostatkom bojových zložiek sú transportné kapacity. Tu ide o možnosť rýchlej vojenskej mobilizácie a súvisí to predovšetkým s tým, že iba v obmedzenej miere disponujeme dostatočne veľkými dopravnými lietadlami. Napríklad e, Spojené kráľovstvo disponuje práve takýmito lietadlami. Je to do istej miery paradox. Ide o to, že môžeme spolupracovať. Áno, ak by sme chceli spolupracovať s Rusmi, tak tí majú potrebné dopravné kapacity, ale samozrejme Ukrajina nimi disponuje, má určité technické možnosti, aj pokiaľ ide o výrobu takýchto lietadiel, takže tu ide o takú situáciu, keby nastala teda istá miera mobilizácie, ide tu o výrobu obranných produktov, no a samozrejme vystáva to otázka politických nástrojov. Ide o to, ako vlastne posilniť krajiny, posilniť naše úmysly Ide o štáty, ktorých nezávislosť chceme zachovať, no a tu musíme začať spolupracovať s Ukrajinou. Mimochodom však aj Ukrajina teraz potrebuje pomoc materiálneho charakteru, to znamená, že musí existovať možnosť, aby e, sme využili kapacity, pokiaľ ide o výrobu napríklad lietidel. Predsednička, poprosím vás o stručnosť. Áno, áno, už sa dostávam k záveru. Takže pokiaľ ide o aktivity v oblasti obrany, sú tam isté záujmy a zároveň ide o to, ako môžeme poslúžiť politickým úmyslom. Ďakujem, hovorí predsednička, ináč budem mať problém s časom a s disponibilitou tlmočníkov, takže ja by som poprosila o maximálnu stručnosť. Nech sa páči, ďalší rečník. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, kolegice i kolege. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, najprv sa chcem poďakovať pánovi Danžánovi za skutočne veľmi jasnú a úprimnú správu. Ja by som chcel zdôrazniť niektoré kľúčové prvky, ktoré sa tam spomínali. A síce ide tam predovšetkým o to, že pokiaľ ide o závery rady zo samitu roku 2013, nedosiahli vlastne žiadne významné kroky vpred, pokiaľ ide o uplatňovanie E, spoločnej bezpečnostnej obranej politiky, takže musíme si uvedomiť, že sú tu štruktúralne nedostatky v tejto oblasti, sme si toho vedomí. No a pokiaľ je ďalší bod tejto správy, ten sa týka toho, že pokiaľ je vojenské operácie EÚ vo väčšine prípadov zahrňajú iba 6 krajín, takže vidíme, že je tu značný nedostatok záujmu členských štátov. Predsa bolo by dobré, keby vlastne aj tých ostatných 22 štátov reagovalo, je to predsa neakceptovateľné. Takže sú to určité signály, výstrahy, ktoré sa vyjadrili v tejto správe a na nešťastie je to skutočne tak a ja by som preto ešte raz sa chcel poďakovať spravodajcovi za to, že ste prezentovali e, pravdu voči našej skupiny. Výstav to samozrejme otázka, čo sa dá vykonať, také apely, ako sú uvedené v bode 20 tejto správy, kde ide o apel na členské štáty, aby skutočne odstránili všetky nedostatky, ktoré sa týkajú vytvorenia bojových zložiek. Ide o to, že to sa netýka samozrejme bojových zložiek, týka, týka sa to celej SBOP. Takéto apely asi veľmi nepomôžu. Rada zopakovala svoj záväzok, pokiaľ ide o posilnenie SBOP vo, svojim, vo svojich záveroch eh, z novembra 2013 a vystáva tu otázka, v čom spočíva ten problém. Ide o to, že pokiaľ ide o posilnenie SBOP, je to veľmi komplexná a zložitá otázka, tak ako vlastne sme to videli už v 90. rokoch, kedy vlastne sa vytvárala táto politika, vystáva tu otázka, či skutočne vôbec chceme posilniť tieto politiky a či vôbec e, sme pripravení dosiahnuť tieto ciele. Ak to tak je, tak jednoducho musíme sa spojiť, musíme vypracovať dlhodobý plán a tu ide o témy ako financovanie politík a tu vidíme, že väčšina zmien v tejto oblasti si vyžaduje úpravy zmluv a to je veľmi zložitá politická úloha. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz steňová spravodajkynia za zelených, Bodil Zabajos. Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poďakovať aj spravodajcovi. O veľkej miere zdieľam jeho analýzu a ide o to, že musíme si uvedomiť, že vo svete a v blízkosti Európy e, rastie nestabilita, preto je dôležité zabezpečiť koordináciu. Myslím si, že je veľmi dôležité zamerať na, zamerať na princípy OSN. Samozrejme sú tu určité veci, kde sa nezhodneme, kde je iná naša analýza. Napríklad my nezdielame tú myšlienku, pokiaľ ide o strategickú autonómiu. My by sme chceli na tom mieste poukázať radšej na článok 21 Lisabonskej zmluvy, kde ide o ľudské práva, demokraciu, princípy právneho štátu a bezpečnosť. To je to, čo má byť našim cieľom. No a potom, pokiaľ ide body, ktoré sa týkajú vnútroštátnych e, rozpočtov na obranu. Tie sa znížili na základe hospodárskej krízy. S touto analýzou nesúhlasím. Jednoducho to je niečo, čo začalo už e, dávno a Dôvod súvisí s tým, že jednoducho ukázalo sa, že tie vojenské hrozenie nie sú také veľké, ako sa predpokladalo a to potom viedlo k tomu, že sa mohli znížiť rozpočty na obranu. Skôr sú tu iné hrozby, ktoré boli dôležité pre naše členské štáty. Sú to hrozby, napríklad, ktoré hovorila Anna Gomeš, pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť a e, tu ide o hrozby, ktorými sa predovšetkým zaoberajú policajné orgány, takže nie je tu len o policajné zložky, ale v mnohých e, členských štátoch sa vníma to, že sú tu aj ďalšie hrozby, ako napríklad e, extrémne e, výkyvy počasia. Takže sú tu veľké rozdiely, vyžaduje si to značnú flexibilitu v rámci rozpočtu a my nezdielame tú analýzu tak, ako je to uvedené v správe. No a ani sa neprikláňujem myšlienke, že pokiaľ ide o ten náraz na 2%, pokiaľ ide o mm, investície do obrany. My by sme radšej chceli ísť cestou spolupráce a koordinácie. E, chápeme, že pokiaľ je trh s obranným produktom je veľmi fragmentovaný, v oblasti kapacít je veľmi nízka spolupráca intelektuálnych štátoch, pokiaľ je zdieľanie, pooling and sharing, to je tiež určitá možnosť a takto je možné vlastne zreálniť tie náklady. Ja by som ešte chcela poukázať na jeden návrh, ktorý sa týka toho, že v tejto súvislosti jednoducho ide aj o otázku bezpilotných lietadiel. Myslím si, že potrebujeme tu mať jasné pravidlá, ktoré sa týkajú toho, akým spôsobom sa môžu uplatňovať a využívať. A potom hm, je dôležité, aby sme to mali aj uznesenie. Myslím, že už sme mali jedno v februári 2014, ak sa nemýlim, a myslím si, že môžeme na toto nadviazať. Ďakujem pekne. Thank you. I'll... Ďakujem pekne. dám slovo pánovi Nartovi, požiadam ho o stručnú reakciu, buďte prosím veľmi struční, lebo ja by som chcel dať ešte slovo spravodajcovi, mohol zareagovať na všetky pripomienky. Eh, Ďakujem pekne za slovo pani predsednička, kolegyne, kolegovia. To, čo sa spomína v správe, tak to zásade môžem podporiť, gratulujem spravodajcovi. Myslím si, že Európa musí mať vlastnú obranu musí zabezpečovať a nesmie sa vždy spoliehať len na USA. Okrem toho ide o to, aby sa zabezpečili európskom rozpočet dostatočné prostriedky, takže dôležité je tu mať eh, príslušné položky, no a potom sa tu spomínajú určité kritické body, ktoré sa týkajú práve tejto oblasti a pokiaľ jednotlivé misie, ako napríklad naše pôsobenie v Líbii, to znamená, že ak jednoducho situácia nezodpovedá realite, je dôležité konať, zasiahnuť. Takže skutočne e, v tejto správe sa vyjadrila opodstatnená kritika aj pokiaľ ide o udalosti v Mali, kde skutočne človek je až zhrozený, keď to číta, ak by to skutočne sa týkalo aj niektorých iných situácií, mohla by nastať situácia, ktorá je absolútne neakceptovateľná a potom by situácia bola veľmi zložitá a naše pôsobenie vo svete bolo skutočne smiešne, my sa zosmiešňovali. No a ešte by som sa chcel vyjadriť na záver bodu 20 a to bude potom všetko z mojej strany. Chcel by som povedať, že pokiaľ ide o tieto ozbrojené zložky, dôležité boli koncipované tak, aby skutočne mohli konať, ak dojde o misie. Takže v zásade ďakujem ešte raz spravodajcovi. Ďakujem pekne, pán Danžel, máte slovo. Eh, eh, ďakujem pekne za slovo pani predsedníčka, ďakujem pekne aj kolegyňam kolegom za ich eh, komentáre a pozbudzujúce pripomienky. Myslím si, že máme tu istý základ, o ktorý sa môžeme ďalej opierať pokiaľ ide o obohatenie diskusie, aj pokiaľ ide o orientáciu jednotlivých politických skupín. Jednoducho neustále sa to opakuje tá istá kritika, to sa týka toho smerovania a ja sa opieram pre všetkým o to, o čom hovoril pán Picula. On už dal dispozícii svoj dokument, takže tu ide o to, aby boli jasné prepojenia medzi externými a internými politikami a to sa týka aj určitých kolísaní, konjunktúry a pre všetkým v tej dobe je to veľmi dôležité. Pokiaľ na to, chcel by som povedať v zásade pár jednoduchých komentárov. Nemusíme v každej správe hovoriť o tom, že máme tu určité záväzky voči NATO, to je predsa ukotované v zmluvách a to je úplne jasné NATO je samozrejme rozhodujúcou súčasťou spoločnej obrany. Nemusíme stále o tom hovoriť, áno, stačí to tak stručne spomenúť, ale nemusíme tam mať celé odseky dlhé, kde sa zdôrazňuje úloha NATO, pokiaľ ide o zabezpečenie slobody a územnej súdržnosti. Takže nemusíme takto postupovať. A to sa týka aj toho, čo nás teraz zaujíma, a síce situáciu na Ukrajine, takže nemusíme to stále opakovať. Dobre, potom pokiaľ ide o NATO a SBOP, ja poznám tie bežné komentári a reakcie EKR, tieto súvislosti. Chcel by som na to povedať následovné. Ja pochádzam z členského štátu, ktorý je významným členom NATO a ktorý vlastne bol pri vytváraní SBOP. Ja nemám nič proti členstvu Francúzska NATO, ale jednoducho sú určité veci, ktoré nemôže zabezpečiť NATO ani z vojenského hľadiska, takže sú tam určité veci, ktoré nemôžu nemôže na to vykonávať. A tu ide napríklad o civilné misie, ktoré realizuje Európska únia v Gruzinsku, tak to by nemohol nikto za EÚ vykonať. Určite nie NATO, určite nie OSN a ani OBSE. No a pokiaľ ide o problémy v Afrike, pre všetkým v Severnej Afrike a bezpečnostné problémy, tak jednoducho nie je možné sa spýtať afrických občanov, či by si želali, aby prišlo tam NATO. Odpoveď poznáme, jednoducho NATO nemôže všetko zabezpečiť a nemá na to ani potrebné možnosti. Takže NATO podľa môjho názoru samozrejme ostáva rozhodujúcim prvkom našej obrany ale napriek tomu je tu určitý priestor, aj keď okrajový, ale existuje, pre určitú európsku pridanú hodnotu aj e, pokiaľ ide o vojenskú dimenziu. Takže preto je dôležitá SBOP. V zásade súhlasím s vami, keď hovoríte o tom, že je dôležité sa zamyslieť nad prepracovaním niektorých cieľov a našich akcií a to si sa nad tým, ako pôsobíme v rámci misií a tu sa dostávam ku komentárom pani, pá, pána Jureka a pani Sevalons. A my sme nejako veľa nehovorili o všeobecných princípov, ktoré sa týkajú vlastne tých základných princípov SBOP. Tu ide o ľudské právo, územnú celistvosť, suverenitu. To sú zásadné princípy, ktoré sú východiskom SZBP, sú zakotvené v rámci externých politik EÚ a my sme vlastne pod skupinou, ktorá sa zaoberá obra, obranou v rámci SZBP. No a nemusím tu vysvetľovať niektoré základy, nebolo by to prospešné. No a potom pokiaľ ide o strategickú autonómiu, v rámci každej výročnej správy sa o tom diskutuje a ja som chcel pripom- by som chcel pripomínať vášho predchodcu, pána Bitty Kofera. A chcel by som povedať, že strategická autonómia sa netýka len toho, aby sme vlastne ako egocentricky pôsobili na medzinárodnej scéne, to iste nie. Tu ide mimo iného pre všetky moto, aby sme mohli povedať nie Pomyslíme si na tie hrozné udalosti v Iraku 2004, pokiaľ ide o strategickú autonómiu, tá by nám v tom prípade mohla poskytnúť možnosť povedať nie, ak ide o ostatných, a ktorí sú tam s nami a chcú ísť do vecí, do ktorých nechceme ísť. Mali by sme to pozitívne obhájiť a povedať, že my sami v Európe sme v stave, aby sme mnohé úlohy plnili sami. Pán Dážan, veľmi ma to mrzí, hovorí pani predsedníčka, pretože tlmočníci nás musia opustiť. Dobre teda, tak ja budem pokračovať po anglicky. Uh, uh